schôdzu. Prvým bodom našho dnešného rokovania je diskusia o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Je tu e, spravodajcovia sú pani poslankyňa Gresle a pán Rivelini. E, týka sa to E, správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení a doplňa nariadenie rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný počet, e, rozpočet európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť No a potom ešte je tu správa Bernarda Rabkaja, ktorá sa týka zmeny a doplnenia súdobného poriadku úradníkov európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných samostancov týchto spoločenstiev. Taktiež správa eh, Gualtieriho, Gualtieriho a Laslo Šuriana, ktorá sa týka návrhu opravného rozpočtu číslo 6 lomeno 2010 oddiel 2 Európska rada a rada, oddiel 2 komisia, oddiel 10 Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Vážený pán podpredseda, Európskej komisie, pán vysoký zástupca, vysok, vážený pán eurokomisár, pán Ševčovič, pán komisár Levandovský, ctení zástupcovia rady. Oni žiaľ ešte len prichádzajú, pretože sú ešte stále dopravné zápchy a sa v nej ocitajú, takže za niekoľko minút sa tu e, dostavia. Milí kolegovia, mali by sme ukončiť už posledný krok fascinujúceho e, legislatívneho a medziinstitucionálneho dobrodružstva konkrétne e, vytvorenie veľmi ambicioznej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Legislatívny text, ktorý máme pred sebou, pozmeňuje takisto aj um, nariadenie pre e, úradníkov, takisto je tu návrh opravného rozpočtu. Diskutujeme dnes a aj zajtra budeme o tom hlasovať. Avšak toto všetko je úspešným výsledkom celých mesiacov intenzívnych rokovaní medzi európskymi inštitúciami. Zjednotení v spoločnom cieli, akým spôsobom zorganizovať hlas Európskej únie tak, aby bol vypočutý a rešpektovaný v širokom svete. A my ako Európsky parlament sme vzali do rúk našu zodpovednosť veľmi vážne. A bolo to práve naše presvedčenie, že vonkajšia činnosť, tak ako v iných oblastiach, e, musí predovšetkým sa dívať na záujmy spoločenstiev. Takže tešíme sa na dnešnú rozpravu, to bude záverečná rozprava a ešte viac sa tešíme na spustenie tejto služby od 1. decembra 2010. Prakticky to bude jeden rok, len jeden rok po vstupe do Lisabonskej zmluvy do platnosti. Teraz začneme našimi spravodajcami a začne pani grösla, Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, pani Eštonová, pán podpredseda Ševčovič, pán komisár Levandovský, pán e, predstaviteľ rady, kolegovia, kolegyne. A e, skutočne sa teším, keď začne táto služba konečne fungovať a E, želám, aby splnila ten účel, kvôli ktorému bola založená. Inštitúcie ukázali, že svoju zodpovednosť dokážu zdieľať. Parlament zdieľal názor, že sa dokážeme rýchlo rozhodnúť, možno niekedy až príliš rýchlo. Tento, táto služba je vlastne teraz inkognita pole neorané a mal by zodpovedať e, zákonom alebo pravidlám rozpočtovej politiky. Ako zastupiteľka rozpočtového výboru E, tento, podľa mňa tento hybridný charakter tejto služby bude nás trochu e, znepokojovať, pokiaľ ide o kontrolovateľnosť. Sú tu určité problémy, ktoré sa snažíme v našej správe Revelíny Gressle riešiť. E, snažili sme sa, aby daňový poplatca mal niečo, čo mu ponúkneme, čo by bolo optimálne Zapracovali sme aj vplyv parlamentu, e, ktorý je posilnený, pokiaľ ide o kontrolu a posilnili sme skutočne kontrolu. E, jasne sme dali najavo, že Európska únia e, bude zohrávať kľúčovú úrohu v rámci nášho spoločenstva a preto je dôležité, aby sme takúto službu mali. Spoločným využívaním účtovníctva vnútorného revízora by sme chceli mať kontrolu, pokiaľ ide o management finančných prostriedkov, ktoré by mali e, byť e, účelne využívané. E, zostáva našim, našou úlohou, aby sme e, v budúcnosti kontrolovali financovanie tejto služby. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na tomto sa podielali spolu s pravodajcom, ktorí podpísali e, tieto dokumenty. A ďakujem aj našim partnerom zo strany belgického predsedníctva, ktorí urobili veľmi dobrú prácu. To, čo nám zostáva, sú dôležité úlohy tejto služby 10 e, si predzavzala táto služba a budeme sa musieť e, tomuto cieľu e, priblížiť. Pán predseda, mám k dispozícii 3 minúty, takže prepáčte. Po... My sme vám navrhli, že by ste mohli mať minútu na konci, ale môžete vyčerpať svoj časový priestor teraz, takže nech sa páči, môžete mať aj 3 minúty, prepáčte služba, ktorá ešte sa nechopila svojich úloh, e, musí byť v budúcnosti profesionálna. Šance, ktoré doteraz mala, boli bohužiaľ premrhané a bude sa môcť týmto úlohám a šancám táto služba vrátiť. Pokiaľ ide o e, služobný poriadok e, personálu, to je takisto veľká úloha sú tu napríklad miesta pracovné, ktoré viackrát boli vypísané, e, tak skutočne musíme hovoriť vážne o tejto službe a zamyslieť sa nad tým. E, samozrejme, budeme kontrolovať e, túto službu za náš výbor rozpočtu. Túto službu samozrejme potrebujeme a ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, využili ste svoje 3 minúty. Crescenzo Rivellini. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani Eštonová, kolegovia, pokiaľ ide o finančné usmerenia, ktoré sa týkajú tejto služby a normy, tieto sa súvisia aj s ostatnými diplomatickými, teda mali by byť také, ktoré by boli podľa Lisabonskej zmluvy aplikovateľné aj ostatné služby. Ide tu o spoluprácu národných diplomatických služieb, e, rady a komisie. Myslím si, že sa urobila veľmi dobrá práca a e, tak ako je to momentálne štrukturované, je tu určité množstvo rizík, ktoré by mohli spôsobiť e, určité problémy, pokiaľ ide, de, pokiaľ ide o štruktúru, predovšetkým pokiaľ ide o finančnú zodpovednosť pre tých, ktorí e, majú spravovať financie tejto organizácie. Ešte zatiaľ nie je celkom jasné, ako by sa to mohlo vlastne ozrkadliť, pokiaľ ide o rozpočet celého spoločenstva. Lisabonská zmluva e, rozšírila pole pôsobnosti a, a právomoci parlamentu a identifikovala ho ako jediného reprez, reprezentanta v rámci európskych inštitúcií. A e, vlastne pôvodne bola táto vonkajšia zahraničná služba pre vonkajšiu činnosť ako keby monopolizovaná pre, pod radov a komisiou, čo je vlastne e, čo je v nesúlade s eh, pravidlami Európskeho spoločenstva. Čiže za belgického predsedníctva sa nám podarilo pripraviť prvú verziu toho, ktorá vlastne eh, sústredí eh, túto otázku medzi Radu, parlament a komisiu. Komisia pre, sa pozrie na návrh rozpočtu, kde, ktorý je venovaný vlastne službe, e, ktorý je venovaný službe pre vonkajšiu činnosť, predovšetkým pokiaľ ide o politiku bezpečnosti. To sa bude týkať všetkých európskych inštitúcií a pokiaľ ide o zodpovednosť, tak e, komisia bude Mm, túto správu e, dôkladne sledovať a bude tu auditor pre túto vonkažú službu. Členské štáty sa zaviazali, že podporia Európsku úniu v tom, že zabezpečia, aby zodpovednosť bola pripísaná tam, kde patrí. E, máme tu viacero dôležitých otázok, na ktoré sa ešte spolu pozrieme pozrieme sa e, na ne 3 roky, budeme mať e, revíziu tejto finančnej regula- tohto finančného nariadenia. Je tu absolutórium, spolupráca Európskeho sociálneho fondu a všeobecný rozpočet. Toto sú vlastne dobré výsledky e, pokiaľ ide za náš parlament, ktorý vlastne, ktorému sa pripísala taká centrálna úloha v tejto štruktúre pokiaľ ide o, pokiaľ ide o úlohu ostatných inštitúcií, tak tie sú takisto veľmi dôležité. Máme jedného auditora, ktorý je momentálne veľmi kľúčový. Takisto ste vyčerpali svoj časový priestor. Nech sa páči, Bernard Rabka, máte 6 minút. 2 plus, 4 plus 2. Môžem vám to tak navrhnúť? Súhlasíte s tým? Ja, das ist schon, das Nuž, e, áno, je to možné, uvidím, koľko teraz e, budem potrebovať a potom budem mať ešte e, chvíľku na záver, aby som reagoval na, čo to, na to, čo zaznie, vážne kolegyne, kolegovia. A keď vás takto oslavujem, nuž pani Eštonová, keď sa pozerám na vás, na pána Ševčoviča, na vašich kolegov a predsedníctvo rady, vás myslím tiež týmto oslovením, pretože si myslím, že toto je výsledok kolegiálnej spolupráce a bez tejto spolupráce myslím, že by sa nám nebolo podarilo dosiahnuť takýto výsledok. Som spokojný s týmto výsledkom, aspoň pokiaľ ide tú časť, za ktorú som to povedal ja. A pokiaľ mám správny prehľad eh, o celom tomto dokumente. Mm, nie je to až také prekvapujúce, pretože sme začali až teraz. Eh, pán predseda, myslím si, že to bolo veľmi rozumné od vás, eh, že sme včas. Už e, v správe Brok, Perhoštad Galtieri zhromažďovali všetkých spravodajcov, aby diskutovali pravidelne, pretože už vtedy bolo jasné, čo bude potrebné urobiť v ďalších krokoch. A preto predovšetkým ide o to, aby to, čo je v dohode medzi parlamentom a radou v spustení tejto Európskej eh, diplomatickej služby, to, na čom sa dohodli tieto inštitúcie, čo sa týka technických, organizačných eh, pravidel eh, a aplikácie štatútu zamestnancov, aby platili všetky tieto pravidlá. No už keď hovorím o technických a organizačných aspektoch, organizácia to je politika a politika je tiež organizácia a to pri rokovaniach sa neustále zdôrazňovalo, pretože už vtedy bolo jasné, že jedna alebo druhá interpretácia eh, je možno odlišná od iných. Eh, práve pred chvíľou tu zaznelo, eh, že sa nám podarilo tieto problémy veľmi rozumne vyriešiť. O čo tu vlastne išlo v tomto politickom smerovaní štatútu zamestnancov? No už Predovšetkým museli sme tam zakotviť rovnaké zaobchádzanie s troma komponentmi zamestnancov, aby som to takto povedal, pretože zmluva predpisuje, že e, zamestnanci pozostávajú z kolegov, e, ktorí pracujú na komisii, e, ďalej z pracovníkov rady a diplomatických služieb členských štátov. A práve tá posledná zložka bola problematická, pretože ten nový prvok Mali sme tu eh, jeden problém, istý protichodné smerovanie, ktoré sme museli vyriešiť, a síce práca spoločenstva a medzivládny prvok. Možno na strane rady, na strane členských štátov eh, bola skôr priorita na tej medzivládnej eh, strane, avšak na našej strane to boli skôr tie inštitucionálne otázky. Myslím si, že ten výsledok je vynikajúci, môžeme byť spokojní je potrebné eh, uvedomiť, že sme museli dbať a musíme naďalej dbať o tom, aby tam bola rovnováha pohlavy a tiež zemepisné príslušnosti týchto pracovníkov. Chceme diplomatickú službu, ktorá bude moderná, aj pokiaľ ide o rovnoprávnosť pohlavy. Eh, som veľmi rád, pani Eštonová. že ste nás ubezpečili, už ešte nad rámec toho, čo je záväzné v súlade so štatútom, že budete predkladať osobné vyhlásenie, ktoré sa týka obsahu tohto balíčka. Myslím si, že toto je obrovský krok vpred aj pre ten jeden aspekt, čo sa týka rodovej vyváženosti a potom aj zemepisného zastúpenia. Potrebujeme rovnaké práva, rovnaké povinnosti pre všetkých. To znamená aj lojalitu voči všetkým trom prvkom lojalitu voči inštitúciám, vysokej predstaviteľky, respektíve vysokého predstaviteľa. Je potrebné si uvedomiť, ako to bude s právom VETA diplomatických služieb, tam budú možnosti predlženia pôsobnosti tých pracovníkov, ktorí pochádzajú z národných diplomatických služieb, ale tento problém sme taktiež vyriešili. Nemali by sme podceňovať túto situáciu. Spolu sme sa dohodli na tom, že tu E, nemôžeme takýmto spôsobom postupovať. Táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorá je nová, potrebuje určite niečo také ako vlastnú identitu. Všetci tí, ktorí tu budú pracovať, musia pracovať, aby dosiahli ten istý cieľ a tu je úplne dôležité, aby sme mali aj zabezpečené nejaké ďalšie vzdelávanie. Pre niektorých kolegov to bolo veľmi dôležité a viem to aj pochopiť. A povedal som, že sa nám momentálne to nepodarilo nedá sa to nejako zapracovať do toho štatútu, ale aj tu musím vyjadriť veľkú vďaku veľké, vysokej predstaviteľke za to, že mm, povedala, že vlastne aj k tomuto by sa chcela vyjadriť, že to vníma skutočne ako veľkú potrebu, aby sa k tomu e, vyjadrila formou realizácie e, a riešenia tejto situácie. Nedá sa to zapracovať do toho štatútu, ale týmto spôsobom do istej miery upokojila všetkých tých, ktorí by chceli kontrolovať alebo chceli by to mať v rámci sledovania tej funkcie a fungovania e, tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ďakujeme pekne, vážny pán kolega. Ešte jedna minúta vám ostala potom na záver e, tejto rozpravy. Pán e, Roberto Galtieri dostane slovo ako ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Vážená eh, baronka Aštenová, vážený eh, pán komisár, parlament schválil vytvorenie nového rozpočtového okruhu pre túto novú diplomatickú službu a tiež eh, navýšenie financovania pre pracovníkov tejto služby. Sme veľmi radi, že tomu tak bolo, pretože Európa potrebuje túto službu a to veľmi naliehavo, ale Myslíte, že rozpočtový orgán musí byť zakomponovaný do diskusie na tému vytvárania tejto inštitúcie, ktorá bude mať na starosti krízové riadenie zamestnancov a vplyv na budúcoročný rozpočet. Schválili sme to a teraz tu ide o výsledky Madridskej dohody. Rád by som ocenil prácu ostatných spravodajcov, pani Gresle, pán Rabkaj, pán Divelini a tiež e, komisárov a pani Eštenovú. Vieme, že tí, ktorí budú pracovať v tejto diplomatickej službe, budú mať rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na svoj pôvod. Bude tam aj rodové vyváženie, vyváženie, čo sa týka zemepisnej príslušnosti a vypočuli sme si záväzné ubezpečenie, že parlament bude mať možnosť sledovať tento vývoj a nebudú tam kvóty, ktoré by boli nereálne, pretože to by bola e, tak či tak chyba. Sme veľmi blízko pracovníkom komisie v tomto smere, tak aby sme dokázali zabezpečiť, e, že ten úspech, ktorý sme zaznamenali s rozpočtom pre našu spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, to bol významný krok vpred, čo sa týka právomoci parlamentu a dohľadu, možnosti dohľadu v tejto politickej oblasti. A vďaka tomuto máme teraz silnejšiu diplomatickú službu, a ktorá bude čeliť podrobnejšiemu dohľadu zo strany parlamentu. A to bude fungovať ešte efektívnejšie. Budeme využívať naše právomoci e, v oblasti dohľadu, ale budeme sa snažiť e, postupovať konštruktívne. Chceme pomáhať vysokej predstaviteľke e, v jej, tak povediať, titanickom úsilí tak aby Európa mala skutočnú zahraničnú politiku, aby dokázala obhajovať svoje hodnoty a záujmy. Máte ešte k dispozícii jednu minútu v závere rozpravy, hovorí vám predseda. Ďalším rečníkom je pán Šurian. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja musím s potešením konštatovať, že rada aj komisia sú prítomní v tejto rozprave keď sme vypracovávali rozpočtový plán na rok 2010, tak sme si položili otázku, z akých zdrojov budeme financovať túto diplomatickú službu. Komisia vtedy odpovedala, že nepotrebujeme žiadne nové financie, že sa to vyrieši presunmi. Už nikdy sme e, sa nedomnievali po výbore pre rozpočet, e, že tomu tak bude a pravda je niekde medzi tým. Čiastočne došlo k presunom, teda čiastočne sme e, dokázali pokrytie tieto náklady, ale museli sme celkovo vyčleniť 44 nových e, e, miliónov eur. Tieto navýšené náklady sú určené na 3 mesiace a celkovo proporčne by sa mali krátiť iba 10 zamestnancov eh, zatiaľ eh, pracuje v tejto diplomatickej službe a je už teraz zjavné, že eh, to, čo zajtra schválime, bude platiť pre dlhšie obdobie, ako samotná práca, teda tá suma bude platiť pre dlhšie obdobie. Mohli sme korigovať túto sumu, ale nechceli sme. Domnievali sme sa, že je správnejšie, aby diplomatická služba čo najskôr začala svoju činnosť pretože sme chceli vyslať e, také posolstvo, že Lisabonská zmluva e, musí byť viditeľná aj vo svete. Teda nepredkladali sme pozmeňovacie návrhy, ale s tým súvisia požiadavky, tak ako v minulosti žiadali spravodajcovia aj my, e, zdôrazňujeme zemepisné e, rovnovážne zastúpenie, ale Nemáme žiadne záväzky v tomto smere, žiadne záväzné rezervy a to práve preto, aby diplomatická služba čo najskôr mohla začať pracovať. Boli by sme radi, keby ste nás ubezpečili, že tie schválené sumy sa budú šetrne a proborčne využívať, pretože všade v rozpočte sú škrty v členských štátoch. Všade sa musí šetriť. No a v neposlednom rade ešte žiadame veľmi úzku spoluprácu s členskými štátmi, komplementárne správanie, pretože v mnohých členských štátoch to môže viesť k dosť významným úsporám. Niektoré úlohy jednoducho Európska únia dokáže splniť lepšie ako samotné členské štáty a tým dosiahneme úspory prostriedkov. Vážený pán predseda, dúfam, že zajtra e, sa tento text schváli. Ďakujem. Uh, thank you, colleague, for your remarks. And now... Ďakujem pekne za vaše poznámky, vážny pán kolega. Je tu požiadavka o slovo, faktická poznámka. Modrá kartička, vážny pán predseda. Ja by som, ak dovolíte, ale veľmi krátko prerušil túto našu rozpravu a rád by som upriamil vašu pozornosť na to, že dnes v noci traja teroristi obsadili čečenský parlament, viacerí pracovníci bezpečnostných služieb boli e, zabití, bolo niekoľko rukojemníkov, dokonca aj teroristi prišli o život v tomto zásahu. Je potrebné, e, aby Európsky parlament vyslal posolstvo, že teror nikdy nie je spravodlivý a musíme vyjadriť súcit s pozostalými. E, spomínam to aj vzhľadom na to, že tento týždeň budeme hovoriť ešte o Severnom Kaukaze. Prepačte ešte raz prerušenie tejto rozpravy z mojej strany. E, rád by som poďakoval nášmu kolegovi, e, pánovi Tekešovi, za to, že e, nám poskytol túto informáciu. Isté, že na základe toho, čo ste uviedli, sme veľmi kriticky naladení voči akýmkoľvek teroristickým činom a v tomto prípade je to mimoriadne významné, pretože e, tu išlo parlament, ktorý bol e, terčom tohto útoku. Teda isté, že mm, sme v mysliach e, s pozostalými a s tými, ktorých zasiahol tento útok. Isté, že predložím aj oficiálne stanovisko k tejto udalosti neskôr. Ďakujem ešte raz za to, že ste na to upremili pozornosť. E Ďalším rečníkom je pán popredseda Európskej komisie, pán Maroš Ševčovič. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcel poďakovať um, pánovi Lakneštajnovi za to, že túto pani Tokešovi za to, že nám, nás za toto upozornil. Dovolte, aby som sa teda vrátil späť k téme našej rozpravy E, tým, že by som poďakoval nášmu spravodajcovi pánovi Rabkajovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal pri predkladaní tohto návrhu vo vašej snemovni. Ehm, ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali v posledných mesiacoch a týždňoch na tomto e, komplikovanom materiáli. Takisto by som poďakovala aj tým spravodajcom výboru Júri a Fed, ktorí tu pracovali počas celého procesu vývoja. A ja v neposlednom rade by som poďakoval ešte aj Katie a jej týmu, aj službám komisie za e, ohromne dôdu prácu, ktorá dúfam povedie veľmi blízko k vytvoreniu efektívnej ESČV v krátkom čase. Mm, museli sme vyriešiť eh, právne a rozpočtové otázky. Eh, ČV a v podstate to všetko stojí na našich rozhodnutiach. Takže, pán predseda, mám e, to privilegium zúčastniť sa diskusie, zúčastnil som sa diskusie pri vytváraní e, tejto službe pre vonkajšiu činnosť. E, tak isto som sa zúčastnil aj rokovaní v Madride a som priamým svetkom toho, aké dôležité sú je, je účasť parlamentárov pána Ferhoštáta, Gotieriho a podobne v našich dôležitých diskusiách na túto tému a myslím si, že aj v eh, príspevok Európskeho parlamentu do tejto rozpravy prispiel k tomu, aby táto ESČ bola skutočne efektívnou službou pre celú EÚ a to isté sa dá povedať aj o pánovi spravodajcovi, pánovi Rebkajovi, čo sa týka pozmeňujúcich návrhu služobného poriadku, sa to javí, ako by to bolo niečo administratívne, ale nie je to, pretože to je niečo, čo musí slúžiť európskym záujmom. Názor komisie je taký, že kompromis, ktorý predložil spravodajca predsa pán Rabka je veľmi dobrým výsledkom, ktorý môžeme úplne podporiť. Pozmeňujúce návrhy podľa môjho názoru viedli k naozaj zlepšeniu textu. Chcel by som doraziť iba niekoľko prvkov tohto týchto návrhov. Ako viete, v prvom, prvej fáze bude pozostávať e, e, ČV z troch zdrojov z komisie, z, z sekretátu rady a z diplomatov z jednotlivých členských štátov. Um, vlastne prac, pracovníci, ktorí budú presúvaní do tejto služby, budú mať e, zaručené jednotlivé práva, ktoré vyplývajú zo štatútu a tiež e, miesta, ktoré budú voľné, o tie budú, za tie bude vyhlásené verejné konanie. A chcel by som povedať, e, že sa budú môcť uchádzať či uchádzať o zamestnanie v tejto službe e, na rovnoprávnom základe, tak e, zamestnanci, e, trvalí zamestnanci komisie a EÚ mať rovnaké práva ako ostatní, aby sa zabezpečila nezávislosť a lojalita voči EÚ. Ehm, jednotliví vyslanci z členských štátov budú môcť mať kontrakty do dĺžky 10 rokov a takisto aj diplomati z členských členských štátov vlastne budú takisto otvoriť, e, budú mať svoje diplomatické postupy aj v rámci toho vonkajšej služby. Situácia bude s, e, pre, alebo strednodobá previerka bude v roku 2013, ktorú pripraví komisia a predloží ju potom rade aj parlamentu. Viem, že niektorí z vás by chceli e, mať možno, že tvrdšie ustanovenia alebo tvrdšie, prísnejšie ustanovenia, zatiaľ čo niektorí to tak nechceli. Takže mm, myslím si, že to, čo máme na stole, je momentálne vyvážené riešenie. Rokovania tiež neboli celkom jednoduché. Prípravný proces bol dosť zložitý, pretože vyžadoval konzultácie aj z, e, bez zástupcov zamestnancov. Avšak e, tvrdá práca sa oplatila a e, máme veľmi dobrý výsledok rokovaní pre vašu snemovne na stole. Dúfam, že Európsky parlament zajtra tieto pozmeňujúce návrhy schváli. A ak by dovolíte, chcel by som vyjadriť silný záväzok komisie zabezpečiť eh, hladké vytvorenie eh, väčšie a podskytne všetku podporu tejto novej službe a dúfam, že zajtra budete môcť e, urobiť historický krok v tomto snemovni, ktorý povedie k vytvoreniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, pán podpredseda. A ďalším e, rečníkom je pán kolega e, Januš Levandovský, pán komisár. Pán predseda, ctení poslanci parlamentu, to, o čom tu dnes diskutujeme, je dobrý začiatok e, dlhého dňa, ktorý, ktorý ktorom predchádzali veľké e, rozpočtové diskusie. Samozrejme, že vytvorenie takéto služby si vyžadovalo aj zmeny vo finančnom nariadení, ale poprvýkrát e, v rámci štandardného legislatívneho postupu, e, kedy parlament vlastne bude pozmeňovať nariadenie rady dnes alebo zajtra. Ja som naozaj rád, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu v rámci trialógu minulý týždeň. A prakticky to je aj dôkaz toho, že sa nám podarí plniť Lisabonskú zmluvu bo sa nám darí. E, takisto, že je možné pre nás poskytnúť zväčšie e, dobrý a dobre načasovaný základ. A k čomu by som chcel povedať konkrétne, aj keď nechcem ísť veľmi do detajlov, že umožňuje to zároveň aj tvorenie určitú časť v rozpočte, ale zároveň e, je tu aj zodpovednosť pre vedúcich delegácií a práve táto časť rozpočtu tu túto časť rozpočtu bude spravovať e, e, auditor komisie, alebo kontrolovať auditor komisie a komisné rozpočtové orgány. Takže ďakujem pekne aj pani Gröslem a aj ostatným spravodajcom za konštruktívny prístup. Ja reagujem zároveň aj na opravný rozpočet číslo 6, ktorý E, musíme schváliť v rámci finanč, opravy finančného nariadenia aj v rámci rozpočtového orgánu. A teraz som v situácii, že môžeme schváliť rozpravný rozpočet bez e, pozmeňujúcich návrhov, čo je takisto veľmi podmienka preto, aby mohla začať fungovať vonkajšia činnosť e, veľmi rýchlo. A čo sa týka nových pozícií na úrovni AD, tie by mali začať e, pracovať už teraz, ale aspoň jedna tretina týchto, týchto zamestnancov na úrovni AD by mali pochádzať e, z členských štátov. Chcel by som teda pozvať parlament, aby podporil roz, opravný rozpočet, ktorý už rada schválila a tiež e, chcel by som poďakovať ešte raz spravodajcom pánovi Šurianovi a pánovi Gualtierimu predseda. Ďakujem pekne vám, pán komisár, za vaše slova. Pani podpredsednička Európskej komisie, pani vysoká predstaviteľka, nech sa páči, máte slovo. Tešíme sa na to, čo nám poviete. Pán predseda, cení poslanci, Chcela by som e, predovšetkým poďakovať spravodajcom pani Gresle, pánovi Rabkajovi a pánovi Gualtierimu. Veľmi skutočne ďakujem za ohromné množstvo práce, ktoré oni a aj mnohí ďalší poslanci tohoto snemovne vykonali, aby sme sa dostali tam, kde sme dnes. Viem, že to boli veľmi tvrdé rokovania a vy ste skutočne boli tvrdými e, rokujú, rokujúcou stranou, protistranou a myslím si, že výsledok je veľmi dobrý a ten výsledok aj odráža Lisabonskú zmluvu v skutočnej implementácii. To znamená, že parlament tu hrá podstatnú a dôležitú úlohu aj pre budúcnosť. E, toto bolo spoločné cvičenie, e, kde bola veľká miera spolupráce a veľmi pekne vám ďakujem za všetku tú prácu. A čo je najdôležitejšie, myslím si, že sme vytvorili alebo založili základ tejto služby takým spôsobom, ktorý aj dobre zaviaže e, parlament do tejto činnosti aj pre budúcnosť a môžem vás uistiť o tom, že budem naďalej transparentne spolupracovať s parlamentom. Takisto som jasne vyjadrila, že toto je služba, ktorú vytvárame a a musí vlastne tvoriť e, jadro alebo musí byť tým, tým, tým, tými pľúcami Európskej únie. Chcem, aby každý poslanec v tejto snemovni a každý člen komisie bol na túto službu skutočne hrdý, aby e, videl Európsku úniu v tých ľuďoch, ktorí budú v tejto službe pracovať, či už to budú veľvyslanci a podobne osobitne budeme sa potom tešiť na revíziu roku 2013. Viem, že viacerí poslanci mali určité obavy, aby sme dostatočne dobre vyškolili eh, zamestnancov, aby sme tomu mali aj právny základ a chcela by som uistiť túto snemovňu, že zabezpečíme to, aby tí, ktorí pochádzajú z rôznych eh, tradícií, z rôznych zdrojov, rôznych kultúr, budú spoločne spojení, aby vytvorili skutočne spoločnú európsku službu, ktorá bude odrážať presne to, čo už bolo eh, vyjadrené v procese tvorby tejto služby doteraz. Osobitne by som chcela poďakovať aj pani Lichtenberge a pánovi Sariušovi Volskému za prácu, ktorú robili v oblasti vzdelávania. Viem, že ešte je veľa, o čom sa treba baviť a teším sa na rokovania aj s vami v najbližších týždňoch, aj s inými, ale máte môj plný záväzok, aby dostatočne vzdelávanie a preškolenie um, nastalo tak, aby ten, táto služba bola efektívna. E, takisto je mi jasné, že v, aká je ekonomická situácia, keď kedy táto činnosť vstupuje do svojej činnosti a musíme všetci pracovať na to, dbať o to, aby to bolo vysoko všetko efektívne. V podstate každý občan Európskej únie eh, je dotknutý tým, čo robíme v našej zahraničnej politike, či je to obchod, rozvojová pomoc alebo boj proti terorizmu a podobne. Myslím si, že ten, toto služba je práve preto hlavne pre občanov Európskej únie a ja preto som plne presvedčená, že táto služba splní na vaše ambície aj ambície občanov EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Štenová, za vašu prezentáciu, za váš príhovor. A teraz by som chcel poprosiť, aby sa v rámci rady vyjadril pán Olivier Chastel. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Eštonová, e, páni komisári, páni poslanci a páni poslanky v mene rady a ja by som sa chcel poďakovať e, s spravodajcom parlamentu, ktorí investovali veľké úselie do e, zriadenie Európskej služby vonkajšiu činnosť. Ďakujem pánovi, pani Gresle, pánovi Rabkajovi, pokiaľ ide o rozpočet tejto služby po politickej dohode v Madride a pokiaľ ide o stanovisko parlamentu z 8. júla, rada 26. Eh, júla eh, vydalo, vydala svoje stanovisko, pokiaľ ide o fungovanie eh, tejto vonkajšej služby. Ale na to, aby sa vôbec táto služba mohla zriadiť, aby mala určitú formu, museli sme ešte uplatniť tri prostriedky. To sú práve tí, o ktorých som hovoril práce na týchto troch prostriedkoch boli veľmi intenzívne, tak zo strany komisie, rady, ako aj parlamentu a všetci skutočne sa angažovali tak, aby boli dodržané tie prísne časové lehoty. Dnes sa môžeme skutočne tešiť, že sa nám podarilo túto prácu s úspechom završiť a to je aj vďaka um, dohodám a kompromisom, ktoré boli docielené v rámci niektorých dielčích častí, pokiaľ ide napríklad o eh, hlasovanie parlamentu eh, pri dohovore eh, a pri kontakte s radou, respektíve keď bude parlament o týchto prostriedkoch hlasovať. Potom bude vlastne vonkajšia služba môcť začať e, fungovať s prácou 1. decembra. Myslím si, že všetko podstatné už bolo vyjadrené zo strany spravodajcov, aj pani Eštonová sa vyjadrila. Ja e, sa teda obmedzím skutočne iba na to, že ešte raz pripomeniem e, historický moment E, tejto dohody. Ide tu skutočne o jednu z najnovších inovácií, ktorú prináša Lisabonská dohoda. Spoločná Európska služba pre vonkajšiu činnosť je dôležitá, pokiaľ ide o vnímanie e, v zahraničnej politiky Európy, ktorá bude týmto aj posilnená. Úloha ešte nie je ukončená, práve začíname a výzva je skutočne veľká, ale my sme e, ambiciózni a som si istý, že pani Eštonová, vysoká predstaviteľka, e, je niekto, s ktorým môžeme skutočne počítať. E, želám jej veľa úspechov, všetko dobré a na záver, pán predseda, by som ešte raz chcel Európskemu parlamentu vyjadriť svoju vďaku za angažovanosť a konštruktívny prístup, ktorý zohrali veľkú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Saros Volsky. Máte slovo na minútu. Ďakujem pekne. E, môj výbor, ktorý zastupujem, e, podporuje myšlienku silnej vonkajšej služby, to znamená služby, ktorú bude kontrolovať parlament, služ, služby, ktorá bude e, komunitárna, to znamená, bude reprezentovať všetkých 27 členských štátov a bude mm, brať do úvahy aj určitú rozmanitosť e, geografickú. Táto geografická rozmanitosť a vyváženosť nebola v minulosti dôležitá, teraz už je Eh, je to aj v článku 616. Eh, budeme sa skutočne pozerať na vyváženosť, geografickú vyváženosť v rámci tejto európskej služby a bude to oveľa prísnejšie sledovanie ako v minulosti. Aritmetika nemá, nie je vždy e, presná, nemôže prehlasovať geografickú vyváženosť. E, budeme to sledovať predovšetkým Eh, v kontexte eh, toho, ako sa podarí pani Eštonovej uplatniť to, čo hovorila, ako bude vlastne vyzerať táto vonkajšia služba. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz, pán Fel, máte minútu. Eh, kolegovia a kolegyne, zastupitelia rady, predstavitelia komisie, ide tu o rozpočtové rozpočtový poriadok a preto vlastne musíme brať do úvahy aj dohodu z Madridu. Ale sú tu určité body, ktoré by sme ešte mali e, rozšíriť. Je tu otvorenosť, je tu transparentnosť, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré budú vynaložené. Ide tu o dôležité e, rozpočtové úlohy. E, nárok na informácie ohľadne celkových nákladov je veľmi dôležité a to sa týka aj príspevkov členských štátov. Ide tu o kontrolu, ktorá bude kontrolovať túto Európsku vonkajšiu službu, aby sme to jednoducho dokázali celé udržať na úzde. Ide tu o zodpovednosť parlamentu, ide tu aj o informácie, ktoré budú sprostredkované občanom pokiaľ ide o vnímanie, celkové vnímanie tejto služby. Ja vám preto želám všetko dobre, ale som si istý, že môžem povedať, že sme vytvorili dobrý základ, pokiaľ ide o to, ako bude Európska úla prezentovaná smerom na vonok do sveta a vlastne posilnili sme aj úlohu parlamentu v očiach občanov. to je dôležité. Ďakujem. Pán Kačmárek, nech sa páči. Dámy a páni, názor výboru pre rozvoj pokiaľ ide o toto nariadenie, bolo pozitívne. Jednohlasne sme podporili pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú náboru zamestnancov, e, ktorý by mal byť transparentný a založený na nariadení, pokiaľ ide o ostatných zamestnancov v rámci ktorí pracujú pre inštitúcie Európskej únie. Boli tu spojené aj iné veci zo strany pána Repkea, pokiaľ sa týka, pokiaľ ide o zamestnancov v tejto Európskej službe, aj pokiaľ ide, alebo pokiaľ ide o kontext eh, politickej dohody. Hovorili ste tu o rodovej vyváženosti, o geografickej vyváženosti, pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí by pracovali eh, pre eh, diplomatické služby Európskej únie. Dúfam, že nová služba pre vonkajšiu činnosť zohľadní túto spoluprácu a že to bude nie že to bude to najdôležitejšie, čo je dôležité predovšetkým pre náš výbor. Pán Kaiser, nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani baronka Aštonová. moja politická skupina eh, by chcela dosiahnuť, aby pracovníci diplomatické služby boli vyrovnane zastúpení, čo sa týka veľkých členských krajín, malých krajín, ale aj rodovo vyvážení. Je tu otázka kvót, ale ja si myslím, že je na kandidátoch a na ich kvalite, e, na tom by sme mali položiť tie kritériá. Myslím si, že e, v súčasnosti nemáme zábezpeku tej rovnováhy, ktorú chceme dosiahnuť. A to sa nám nepodarí dosiahnuť zo dňa na deň, ako ste sami uviedli. E, v tomto nedostatku vyváženia musím povedať, si uvedomujeme, že je zrnko pravdy a tí, ktorí chcú oslabiť vás, pani Aštenová, to môžu zneužiť. Tí, ktorých vás nechcú podporiť vo výzvach, ktorým budete čeliť. E, my všetci vieme, že čelíte mnohým výzvam. Naša politická skupina vás podporuje a vklada do vás veľkú dôveru. Chceme vám dať možnosť spustiť úspešne túto diplomatickú službu, ale ak prídete o niekoľko rokov pred nás a poviete, že sú problémy v rozdeľovaní e, pracovníkov, ktorí pre vás pracujú, bude tu istý problém s absolutóriom. Myslím si, že to by bolo ťažké aj pre vás, aj pre nás. Ďakujem pekne. Teraz pán Arif na jednu minútu. E, vážený pán predsedajúci, vážený e, pán komisár, vážna pani komisárka, dostali sme sa teraz do k záveru e, tohto niekoľkomesačného úsilia a blížime sa k spusteniu Európskej diplomatickej služby. E, ja by som chcel poďakovať spravodajcom e, za ich prácu, tak ako moji kolegovia. Boli by sme radi, keby sa v tomto odzrkadlilo to, že je to Európska diplomatická služba, nie len e, kumulácia 27 rôznych diplomatických služieb. E, nariadenie hovorí o štatúte zamestnancov, to je veľmi dôležité, budeme hovoriť aj zajtra o tejto téme. Je potrebné, aby sme hovorili jedným hlasom na medzinárodnej scéne a musíme postupovať konzistentne v zahraničnej politike. Aj preto aj keď niektoré politické oblasti nespadajú do vašich právomocí, som si istý, že budete viesť dialog tak, aby diplomatická služba na základe toho, ako to požaduje Lisabonská zmluva, bude podporovať hodnoty Európskej únie v zahraničnej politike, ako napríklad v oblasti ľudských práv a v boji proti chudobe. Myslím si, že musíme podporiť a zvýšiť našu schopnosť hovoriť jedným hlasom na medzinárodnej scéne. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Nejnsky na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. E, vo svojom mene by som rada poďakovala e, spravodajcov, pretože odvedli e, skutočne obrovský kus práce. Je jasné, že spustenie diplomatickej služby je veľmi komplikovaný politický proces. Musíme tam vyrovnať aj záujmy, aj zastúpenie členských štátov. Zároveň táto diplomatická služba musí byť silná a musí e, vytvoriť z Európy kľúčového hráča na medzinárodnej scéne. A zároveň by som rada vyslovila polutovanie nad tým, že návrh e, zemepisnej vyváženosti, ktorý si získal väčšinu vo výboroch e, AFED a výbore pre rozpočet a ktorý je v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 8. júla, nebol zohľadnený v správe pána Rabkaja a preto pani Eštonová, obraciam sa na vás, pretože vy ste štátov, ktorá má obrovský záujem na motivácii a energii. Chcete, aby celá Európska únia stála za vašim chrbtom? Teda bola by som rada, keby ste zohľadnili toto zemepisné vyváženie. Veľa šťastia. Ďalšou rečničkou je pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, V mene výboru e, pre rozpočtovú kontrolu by som rada ocenila e, tento text, rada by som ocenila aj vytvorenie tejto diplomatické služby. Viete, že diplomatická služba potrebuje finančnú podporu, ale ešte o to viac potrebuje, aby sme stanovili tie základné princípy, na základe ktorých bude sa v budúcnosti financovať táto diplomatická služba. Diskutovali sme e, rozsiahlo s Relexom na túto tému. Je dôležité, aby pravidlá boli jasné, aby úlohy e, sa neprekrývali navzájom a musíme si uvedomiť, e, ako môžeme zabezpečiť e, efektívnosť plnenia našich úloh. Pretože to, aby táto služba fungovala efektívne, musí byť prvoradé. Financie pochádzajú z troch zdrojov a aj zamestnanci pochádzajú z troch rôznych e, miest z členských štátov, z komisie a z rady. Je dôležité, aby tento útvar bol vyrovnaný, preto potrebujeme e, e, zdôrazniť otázku školenia. Školiace úlohy sa musia každoročne kontrolovať. Túto úlohu veľmi radi prevezmeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz vám Balčitis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení komisári, zastupcovia rady, kolegovia, ja by som taktiež rád poďakoval všetkým svojim kolegom, spravodajcom, ktorým sa podarilo relatívne rýchlo dosiahnuť politickú dohodu s ostatnými európskymi inštitúciami a podarilo sa im položiť základy fungovania Európskej diplomatickej služby. Som si istý, že to prispeje k vytváraniu e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Okrem toho, totiž podporí úlohu Európskej únie na svetovej scéne. Diplomatická služba sa bude musieť držať princípov e, rozumného finančného riadenia. E, tento rok sme vyšlenili iba 9,5 milióna eur, ale celkové náklady sa vyhodnotia až po prvom roku fungovania tejto služby, keď Európsky parlament obdrží finančné vyhlásenie o fungovaní diplomatickej služby. Európsky parlament e, má dosť významnú úlohu v fungovaní tejto služby, musí e, dohliadať nad efektívnym e, využívaním prostriedkov a tiež musí sledovať, či táto diplomatická služba vytvára pridanú hodnotu pre občanov Európskej únie. Ďakujeme pekne. Teraz pán Zvievka na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani baronka Aštenová, vážený pán komisár, dámy a páni, som si istý, že nikto v tejto snemovni nepochybuje o význame fungovania Európskej diplomatickej služby. E, naša práca za posledné mesiace sa sústraďovala na to, aby táto služba mala e, dostatočný právny základ a nástroje na svoju budúcu činnosť. E, pracovali sme pod e, časovým tlakom a rokovania neboli vždy ľahké, ale podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s radou aj s komisiou a dúfam, že kompromis, ktorý sme vyjednali, prinesie pozitívny výsledok. Komisia mala pozmeniť nariadenie o zamestnancoch e, tak, aby diplomatická služba dokázala fungovať nezávislo a aby zamestnanci boli čo najfundovanejší. Dúfam, že pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predložili včera, e, to dosiahnu, ale nie som e, celkom spokojný, najmä s jednou vecou. A síce rovnovážne zemepisné zastúpenie by sa bolo dalo spomenúť v texte o mnoho jasnejšie e, pani vysoká predstaviteľka uviedla, že bude veľmi pozorne sledovať to, aby všetky členské štáty boli zastúpené v tejto diplomatickej službe. Dúfam, že nám budete predkladať správy o fungovaní tejto diplomatickej službe, e, pretože táto služba musí byť predovšetkým európska občianstvo zamestnancov by nemalo byť až tak dôležité, ale naše korene predsa sú dôležité. A myslím si, že to ešte prehlbuje vnímanie sveta okolo nás. Isté, že sú členské štáty v Únii, ktoré nie sú dostatočne zastúpené vo všetkých inštitúciách. Ak sa chceme držať hesla, že sme rozdelení v rovnakosti, toto sa musí zmeniť. Chceme, aby v texte sa spomínalo rovnovážne zemepisné zastúpenie. Nede tu o kvóty pre členské štáty. Ja chcem poďakovať spravodajcom za veľmi kvalitnú spoluprácu. Rád by som povedal pani Baronke Aštenovej, že dúfame, že e, túto spoluprácu využijeme aj v budúcnosti. Ďakujeme pekne. E, pán Svoboda na 2,5 minúty. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať predovšetkým spravodajcom za veľmi dobrú prácu, ktorú vykonali a za kompromisné riešenia, ktoré boli predložené. Takisto ešte nie sú, samozrejme nie sú všetci ešte spokojní a takisto chápem predovšetkým problémy, ktoré sa týkajú geografického e, vyváženia. A to nie sú iba noví členovia tohto parlamentu. Musíme skutočne všetci sa postarať o to, aby, doš- aby sme mali lepšiu geografickú vyváženosť a takisto nielen ženy sa musia snažiť o to, aby tu mali nejakú rodovú vyváženosť. To je samozrejme dôležité a tieto záväzky, ktoré sme tu počuli, beriem vážne. Budeme trvať na tom, aby sa tieto veci aj zapracovali. A pokiaľ ide o spoločnú službu, tá by mala mať veľkú kvalitu. A tu nevidím žiadny rozpor v tom, čo sme mali, pretože veci sa ešte stále vyvíjajú. Práve teraz je čas na to, aby sme e, vyjadrili svoju angažovanosť, aby sme vystupovali ako Európska únia e, spoločne. V Iráku napríklad Napríklad vysoká predstaviteľka sa chopila úlohy v Blízkom východe. E, je len o to, aby sme to externe pozorovali, aby sme tam mali aj e, kontrolu. E, musíme sa sústrediť na tieto veci, predovšetkým v záujme našich spoločných susedov. Musíme e, s Spojenými štátmi rokovať na rovnakej úrovni. Keď sú tu problémy, musíme ich spoločne o nich hovoriť. Ale na to, aby sa nám to vôbec darilo, pokiaľ ide napríklad v boji proti terorizmu a pokiaľ ide o globalizáciu a tak ďalej, tak musíme spolupracovať. A pokiaľ ide o Čínu, tak to je nová veľmoc, ktorá momentálne e, rastie a preto musíme e, vyjadriť určitý určitú podporu tejto krajine, aby sa podarilo Číne skutočne presadiť v celosvetovom meradle. Musíme sa snažiť o to, aby sme tieto nové inštitúcie, ktoré budeme mať, aby skutočne mali e, právomoc konať a zastupovať nás všetkých spoločne. Všetko toto sú obrovské úlohy, ktoré bude musieť Európska služba pre vonkajšiu činnosť zvládať a preto má aj našu podporu. Pokiaľ ide o belgické predsedníctvo, práve sme to počuli, budú podporovať aj vysokú predstaviteľku. To je veľmi dobré, skutočne sa tešíme, ale dúfam, že e, uznáme, že nemá vôbec význam, aby sme tu jeden proti druhému nejako bojovali. Je dôležité, aby sme spoločne, parlament, vysoká predstaviteľka a komisia spoločne zastupovali Európsku úniu smerom na vonok. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Vikstrom, nech sa páči, na pol minúty. Ďakujem pekne, pani Pán predseda, som rada, že tu máme dobrú spoluprácu, ktorá sa ukázala, pokiaľ ide o prípravu celej tejto záležitosti. Pani Eštonová, vôbec nemáte ľahkú úlohu pred sebou, keď teraz chcete, keď teraz musíte zriadiť vlastne túto európsku službu. To je veľmi náročné. Rada, parlament a komisia ale položili základy pre reprezentatívnu organizáciu, ktorá bude zastupovať Európsku úniu a e, bude zastupovať aj záujmy európske. A to na celej, celosvetovej úrovni. Sila Európskej únie spočíva v jej rozmanitosti Máme tu ľudí, ktorí majú rôzne kultúry, rôzne skúsenosti a práve zriadením takejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, kde bude vyvážená rodová otázka, takisto aj e, geografický pôvod, vlastne berieme do úvahy všetky tieto skutočnosti. A preto nesmie byť žiadnych pochyb o tom, že naše poznatky a vedomosti e, sú takisto dôležité, pokiaľ ide o zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Európsky parlament má pekné moto, zjednotený v rozmanitosti. To je skutočný záväzok a má to veľký význam. Dúfam, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť pod vašim vedením, pani Eštonová, sa rozvinie do e, služby, ktorá bude reprezentovať skutočne celú Európsku úniu, kde budú zastúpení občania z celej Európskej únie, tak ženy ako aj muži. Váš personál v tejto službe musí byť volený tak, aby skutočne zastupoval celú Európsku. No ja vám k tomu želám všetko dobre z celého srdca. Ďakujem, pani Brantnerová. Máte 2,5 minúty. Milí kolegovia, chcela by som poblahoželať eh, za to, že sme sa dostali tam, kde sme, pretože presadili sme komunitárne metódy a sme rozvinuli aj metódy, posilnili sme aj silu demokracie, eh, vytvorili sme základ pre eh, službu, ktorá bude postavená na kvalite ehm, aj vďaka, že ste spomenuli všetky tie podmienky, rovnoprávnosť pohlaví, geografické zastúpenie a efektívnosť. Ďakujem aj vám, pani Šternova, aj predsedníctvu. Avšak vytvorili sme už aj týmto aj modernú službu, ktorá hrňa 20, viac ako 28 diplomatických služieb. Aká je pridaná hodnota, hodnota tohto? Ja si myslím, že e, hra ešte stále je otvorená. Bude si to vyžadovať veľmi vysokú mieru efektívnej koordinácie koordinácie. Ja som zvedavá, ako sa im to podarí. Po druhé, musíme posilniť krízový manažment a prevenciu konfliktov. To by práve mohla byť pridaná hodnota Európskej únie a to bude závisieť od toho, akým spôsobom sa podarí implementovať tzv. vhodnú štruktúru a akým spôsobom využívame nové posty, ktoré sa vytvoria aj v synergiou komisii aj rady. To znamená, že potrebujeme e, nových e, veľvyslancov,

aby posielali vám, pani Ešten, e, SMS-ky, e, pretože nezabúdajte, žijeme v 21. storočí a myslím si, že úloha e, takých klasických veľvyslancov patrí do 19. storočia. Verím, že naše priority skutočne budú prioritami podľa toho, ako to bolo slúbené a že táto služba prinesie pridanú hodnotu niečo, čo nemá hociaká diplomatická služba. A pre nás sú to teda dve priority. Predovšetkým krízový manažment a prevencia konfliktov E, po ďalšie ľudské práva. Chceme, aby tie v tejto službe mali veľmi silnú kapacitu pre ľudské práva a to na najvyššej úrovni a rovnoprávnosť e, pohlaví to nestačí, ale musí to byť presadené skutočne e, v realite, v misiách, v mandátoch, e, rešpektovať to jednoducho úplne všade a myslím si, že bolo by dobré, keby došlo k revízii misií aj z minulosti, aby sme sa mohli poučiť z minulosti aj pre budúcnosť, aby to bolo všetko prostredné prospech vašej služby bude budúcnosť. Eh, všetko vám všetko dobré a tiež sa rada účastním konštruktívnej diskusie aj pre budúcnosti. Predseda, ďakujem pekne. Pán Ziobro na jednu minútu. Pani prevodničonci. Unia... Ďakujem, pán predsedajúci. Európska únia je úniou 27 členských štátov a to by malo byť takisto odrazené aj v konštrukcii inštitúcie, ktorá nás má zastupovať smerom von. Um, môžeme si, niekto si môže, že myslí, že niektoré členské štáty neboli, e, nemali rovnaké právo pri vytváraní tejto služby, že neboli rešpektované ich kultúry alebo tradície a preto sme predložili pozmeňujúci návrh, ktorý vyžaduje geografickú rovnováhu, tak aby v prípade podobných e, kompetencií kandidátov potom by rozhodujúcim faktorom bol ich geografický pôvod. nie je to alebo cieľom toho nie je, aby sme vyslovene veľmi prísne vyžadovali toto kritérium, ale aby pri prípade e, nerozhodnosti bolo by toto kritérium využité. A e, to znamená, že v rámci tejto, e, tejto rovnakej rovnováhy alebo tejto vyváženosti myslím si, že je to veľmi dôležité um, pre to, aby služby fungovali správne. Ďakujem pekne, predseda. Teraz pán Majer na po minúty señor presidente permítanme Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým dovolte, aby som povedal, že keďže ja tu hovorím vlastne prvý za moju politickú skupinu, za GUE, chcel by som vyjadriť našu solidaritu s francúzskými zamestnancami, ktorí protestujú proti opatreniam prezidenta Sarkozyho. Ehm, toto vlastne, tak ako aj povedal pán predseda, e, zástupca rady bude, e, alebo príde neskoro, pretože je vonku dopravná zápcha. Táto dopravná zápcha má pôvod, alebo má jasný e, názov generálny štrajk. A dúfajme, že s to nerozšíri na celú Európu. E, práca našich kolegov bola veľmi dobrá, ale chcel by som povedať, že naša politická skupina sa zdrží, my nemôžeme hlasovať za toto, pretože nedosiahli sme to, čo sme úplne chceli a to mať veľmi dôkladnú kontrolu Európskeho parlamentu tejto vonkajšej činnosti, pretože tá štruktúra nás dostatočne nepresvedčila. Teraz má také právomoci v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti, možnosti, ale my si nemyslíme, že je tam zabezpečená dostatočná kontrola. A myslíme si, že keď e, ide o bezpečnosť, musíme mať plnú moc e, v týchto otázkach, teda v otázkach bezpečnosti a ak sa budú vysielať nejaké vojenské jednotky do zahraničia, tak parlament musí mať e, plnú možnosť kontroly a to sa nám nepodarilo dosiahnuť, preto moja skupina za to zajtra hlasovať nebude, ale chcel by som poďakoval kolegom za e, prácu, ktorú vykonali. Predseda, ďakujem pekne, pán Majer. Sme e, minuli priveľa času, pričom ste sa vlastne vyjadrili, alebo ste kritizovali situáciu vo Francúzsku, miesto toho, aby ste nehovorili sám za seba. Nech sa páči, máte slovo, pán profesor, ďakujem pekne vytvorenie tejto novej diplomatickej služby. E, nemali by sme tým pádom pri tomto tvorení opakovať chyby z minulosti. E, musí, to byť, musia tam byť pracovníci, ktorí by mali byť efektívni. Ehm, tu chceme slúžiť európskej politike a to znamená, že nedá sa ehm, vyberať eh, ľudí do takejto služby na báze toho, že odkiaľ pochádzajú alebo akú majú, eh, aké majú pohlavy, ale na báze toho, akí sú schopní. A súhlasím s tým, že je potrebné, aby boli tam zastúpení ehm, všetci rovnako, aby tam bolo dosť veľa žien. Avšak to sa nedá robiť eh, na úrok kvality a profesionálnosti profesionálnych eh, zručností. Mali by sme sa teda snažiť o to, aby sme eh, zaručili eh, otvorený prístup všetkým, ktorí budú žiadať alebo sa uchádzať do tieto posty. Bez akýkoľvek diskriminácie musíme zabezpečiť školenie. Napríklad máme miesto alebo máme k tomuto priestory v Florencii, kde môžu byť všetci vyškolení a ja si myslím, že je to veľmi, veľmi drahé vytvoriť nejakú novú akadémiu tuto v Európe pre vzdelávanie fungovanie e, zahraničnej služby. Ďakujem pekne teraz pani Vertman. Ďakujem pekne. Kolegyne a kolegovia, aby sme e, efektívne zastupovali záujmy členských štátov a občanov e, smerom na vonok, musíme komunikovať smerom vonok jedným hlasom. Touto službou sa teraz pokúšame všetky prostriedky a páky, ktoré Európska únia má, dostať pod jednu strechu a e, nejak dať im novú formu. Tak ako to bolo aj v správach našich kolegov, musíme v rámci tejto novej štruktúry klas dôraz predovšetkým, pokiaľ ide na transparentnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o financovanie. Potrebujeme jasné prehľady, pokiaľ ide o výdavky, ktoré sú súvisia so zamestnancami. E, táto zodpovednosť je dôležitá vzhľadom k voči parlamentu. Európsky parlament musí mať k dispozícii všetky informácie, aby mohol kontrolovať e, všetky finančné transakcie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť môže nie svoje meno iba vtedy, ak všetky členské štáty budú v tejto službe zastúpené. E, pokiaľ ide o kvalifikáciu tých, ktorí chcú pracovať pre túto službu, to je prvoradé. Nejaké kritérium zastúpiť alebo zamestnať tam ženy iba preto, že sú ženy, nie je pre mňa dostačujúce. Musia byť kvalifikované. Pán Brok, nech sa páči. Pán predseda, pani podpredsednička, pán komisár, cení kolegovia a kolegyne, Franka Sinatra nazývali The Voice, hlas. Ale čo by bol bez svojho Big Bandu? Pani Eštonová, vy ste teraz hlasom Európy, a touto službou dostanete k dispozícii úžasný orchester. A dúfam, že využijete potenciál tohto orchestru, aby ste hlas Európy dostali ešte ďalej, aby ste reprezentovali naše záujmy. Európa mala za prvý cieľ, aby zabezpečila mier na tomto území. A teraz chceme dosiahnuť, aby Európu vnímali ako jednotnú, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, pokiaľ ide o otázky boja proti terorizmu. A táto služba a vy teraz máte dôležitú úlohu. A to súvisí so záujmami občanov a preto je pred vami ešte veľa práce. V rámci tohto procesu e, budeme mať aj kontrolu zo strany parlamentu. Táto musí byť posilnená, predovšetkým pokiaľ ide o rozpočtové otázky. E, musí sa nám podariť zabezpečiť politiky e, spoločenstva a preto by mali byť reprezentovaní v tejto službe e, zamestnanci zo všetkých členských štátov. E, táto geografická vyváženosť a rodová vyváženosť sú dve dôležité otázky. Rada to nezapracovala, bol to parlament, ktorý tieto dve otázky zvýznamnil a sprítomnil. Ak sa to nepodarí dosiahnuť, nebude to v poriadku. Ak sa nám to podarí, tak to bude veľmi dobré riešenie, ktoré presadil práve parlament. A dámy a páni, tento prostriedok je niečím, čo budeme musieť kontrolovať a pozorovať. Budeme to robiť, budeme sa snažiť vytvárať určitý tlak, aby ste vy, pani Eštonová, splnili svoju úlohu tak, ako sa očaká a očakáva. Budeme vás samozrejme aj podporovať, ale budeme e, aj kritickí Myslím si, že pokiaľ ide o túto otázku, môžeme obstať iba ak budeme spoločne postupovať, aby nás podporovali naši občania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán Severin, máte 2,5 minúty. Nebude žiadna úspešná Európa, kým nebudeme mať e, našu víziu, akým spôsobom naše spoločné záujmy budú vysielané smerom von z EU na globálnej úrovni. Takáto vízia nebude možná bez e, Hm, takéto hm, efektívnej vonkajšej služby a táto služba nebude môcť fungovať efektívne bez e, e, pracovníkov, ktorí budú prijímaní na báze ich e, zásluh. Ja si myslím, že väčšina z nás by mohla súhlasiť s tomto princípe, týmto princípom. Avšak de, väčšinou práve pes je zakopaný v detaile a sú to um, tie veci, ktoré mali byť technickými detailmi, viedli k veľmi veľkým politickým debatám. Nie sú dilemy medzi eh, niekým, kto je provládny alebo medzivládny, medzi zás sluhami alebo kvótami medzi e, geografickým rozložením a podobne. Ide tu o to, aby každý občan jednotlivých, e, jednotlivých členského štátu, ktorý sa bude uchádzať o to, tento post, bude mať pocit, že bol vybratý alebo nevybratý podľa jeho zásluh a podľa jeho kvalifikácie. A musí to byť všetko medzi rovnovážnym, e, akým spôsobom máte zabezpečiť to, ak chcete vyvážiť aj geografiu, veľkosť, e, či je niekto veľký, malý, starý, mladý a podobne a ešte čo to všetko. To znamená, že vždy sa niekto bude cítiť diskriminovaný, um, aj keď uh, ľudia budú možno, že mať takýto pocit, musíme jednoducho zaobchádzať e, so všetkými vysoko starostlivo a musí mať e, e, možnosť uplatňovať opravné prostriedky, ak dojde k nerovnováhe. Ja len dúfam, že pani vysoká predstaviteľka bude zabezpečovať, aby tento proces bol spravodlivý a aby nedošlo k chybám. A dúfam, že aj tá Euró Európska akadémia alebo niečo podobné e, bude vzdelávať európskych diplomatov, ktorí budú bojovať za náš spoločný e, záujem a budú lojálni európskym inštitúciám. Ďakujem pekne. That was perfect, uh... Predseda, ďakujem pekne, Adrian, to bolo vynikajúce. Mr. Gebrandi, one and a half. Pán Gebrandi na jednu a pol minúty. Voorzitter, dank u wel. Met dit debat, wat zich natuurlijk... Pán predseda, ďakujem pekne. V tejto rozprave, ktorá sa sústreduje predovšetkým na demokraciu, organizáciu, kontrolu organizáciu tejto služby, nesmieme strácať zo zretela všeobecnú dôležitosť tejto služby. Ehm, ktorá je jednou z najdôležitejších krokov e, smerom k skutočnej spoločnej zahraničnej politike v Európe, dokonca aj v mojej krajine, ktorá e, ako keby zatvárala sa stále pred svetom čím ďalej tým viac. E, vidíme, že je tu veľmi silná podpora tejto novej európskej zahraničnej služby Doteraz, sme tu, doteraz to boli len také kancelárske úlohy, ale čo skoro uvidíme, že sa k tomu potom pridajú ďalšie diplomatické úlohy, ktoré budú sa môcť riešiť na európskej úrovni. Dnes hovoríme hlavne o organizačných a rozpočtových otázkach tejto služby a to je veľmi dôležité, pretože musíme e, zodpovedne pristupovať e, k tomu, ako sa využijú prostriedky a aby táto služba mohla plniť svoje úlohy. Takisto sme radi, že sú, došlo k dohode medzi jednotlivými inštitúciami, aby sa to celé spustilo zistilo, avšak e, je tu určité riziko, ktoré my v parlamente vidíme a my osobitne v liberálnej skupine predložili sme veľmi detailné návrhy, v týchto niektorých otázkach. Takže ja by som chcel poďakovať celkovo spravodajcom. Bola to naozaj tvrdá práca a verím, že zajtra to všetko prejde v hlasovaní. Ďakujem pekne. Teraz pán Penok na dve minútu. Pán predseda, vytvorenie týchto, tejto služby svoj generis e, bol, je charakterizované veľmi vysokým mierou príspevkov v tejto e, rozprave. Aj pani e, Eštonová si takisto zaslúži, že sa jej podarilo Um, držať túto líniu a predsadiť svoje um, predstavy, aj keď eh, vlastne momentálne sme v krízovom stave a nedokázali sa lídry dohodnúť na mnohých otázkach. Budeme musieť konštruktívne eh, postupovať, budeme musieť chrániť nielen britské záujmy, budeme musieť chrániť britských diplomátov, eh, aby mohli sa takisto dostať do európskych inštitúcií a pre, čo je prekvapujúce, že keď Európska únia, keď táto služba má zastupovať 27 členských štátov, tak pracovníci musia predovšetkým e, byť prijímaní na báze ich e, zásluh. Takisto e, je potrebné zabezpečiť veľmi vysokú kontrolu rozpočtu európskych peňazí a rozpočtová neutralita je podstatná, ak táto vokačná služba si má získať dôveru všetkých európskych občanov. Ďakujem pekne. Mr. Tannock, you said that the, the EU was underrepresented. Pán predseda hovorí pánovi Tenekovi, že vy ste, chceli, vy ste povedali, že EU nebola dostatočne zastúpená a vy ste chceli asi povedať, že Británia je dostatočne nezastúpená. Áno, hovorí, potvrdzuje pán Tenok. Ja som si to chcel iba ujasniť, že či ste ozaj mysleli, že Británia dostatočne nie je zastúpená. Pán Maštálka na jednu minútu. Ďakujem, pane predsedo, kolegyne a kolegové. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne. Formujúca sa Európska služba pre vonkajšiu činnosť predstavuje úplne nový nástroj inštitucionalizácie zahraničnej politiky Európskej únie. V súčasnosti vidím dva základné problémy, ktoré s týmto procesom som súvisia. Preto všetkým je jasné, že zahraničná a bezpečnostná politika zostáva naďalej súčasťou suverenity členských štátov. Pri rozhodovaní o principiálnych otázkach stále platí právo právo veta, to, čo znamená, že v prípade zásadných rozhodnutí, ako napríklad bola e, intervencia do Iraku alebo oddelenie Kosova, žiadna zahraničná politika EÚ neexistovala. Vytvorená, vytvárená zahraničná služba bude teda do veľkej miery zabezpečovať neúplnú agendu a v prípade zásadných politických rozhodnutí bude len sekundovať rozhodnutiam jednotlivých členských štátov alebo dokonca aj možno mlčať. Jablkom svaru naďalej zostáva zloženie diplomatickej služby a dostupné informácie naznačujú, že no, úlohy nových členských štátov sú v prípade výboru do tohto diplomatického zboru mierne povedané podcenená. Predseda, ďakujem pekne. Pani sa na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia e, myšlienka Európskej vonkajšej služby nikdy nebola e, veľmi dobre alebo silne vítaná v Európe v rámci Európe eurokracia e, to predala s tým, že to bude rozpočtovo neutrálne. Teraz e, si uvedomujeme, že to nebude rozpočtovo neutrálne a bude to stať 34 e, miliónov viac, než, e, pričom bolo a ďalších čom to pôvodne bolo len 41. A 441. A E, takisto bolo potrebné upraviť kvôli tomu aj finančné nariadenie, e, pričom bolo dohodnuté v Madride, že e, SVČ bude samostatná inštitúcia, ktorá bude mať svojich vlastných auditorov a vlastných šéfov. Nevyzerá to ako to, čo bolo dohodnuté v Madride a my teraz smerujeme smerom k určitej konfúzii, čo sa týka takisto aj to, že keď si niekto hovorí, že sa tu pretavuje Lisabonská zmluva do reality, ja tomu veľmi neverím a myslím si, že však napokon to bude vždy daňový poplatník, ktorý bude platiť za všetky tieto um, záležitosti. Ďakujem pekne, hovorí predseda pán Hartong. Pán predseda, bože, aký smutný a tragický deň. Hovoríme tu o financovaní novej služby pre pani eh, Ashton avšak e, ľudia vlastne nikdy nemali možnosť povedať, e, čo si myslia o Lisabonskej zmluve a teraz je tu zase niečo nové. Z veľmi zlý deň pre demokraciu. E, z bude to stáť miliardy ďalších peňazí aj v tomto roku, aj v ďalších rokoch a politické lobby e, si môže vymysliť, e, euro, eurokratov si môže navrhnúť, čo chce, bez ohľadu na to, že či to má nejaký užitočný účel. Preto naša skupina nikdy nebude hlasovať za túto myšlienku smrti alebo umrtia Európskej únie. My budeme stále bojovať za demokraciu a za skutočnú slobodu jednotlivých suverených členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kozlovský, na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Diskusujeme tu o, o tvare alebo mm, Európskej diplomatickej vokač, služby pre vonkajšiu činnosť, avšak nesmieme zabúdať na demogra- demografické a mm, geografické rozloženie um, zamestnancov, pretože v súčasnosti je počet zamestnancov z EU 15 oveľa vyšší než počet z nových členských štátov. Mám tu len niekoľko štatistických údajov z viac ako 120, viac ako 100 e, veľvyslancov sú len dvaja z nových členských štátov a skupina z 29 e, veľvyslancov len štyria pochádzajú z e, nových členských štátov, tak to nemôže vonkoncom takto byť tejto službe ja si myslím, že je potrebné zabezpečiť e, dobrú geografickú rovnováhu, pretože bez tohto nemôžeme vytvoriť modernú e, službu, ktorá bude naozaj chrániť záujmy všetkých nás a nikdy nebudeme môcť ani takúto, na takúto službu byť dostatočne hrdí. Ja som si istý, že prechodné obdobie, kedy e, vlastne toto podzastúpenie nových členských štátov existuje, to bude postupne odstránené E, a, pre, a že to nás povedie k raz k jednému dňu, kedy toto geografické e, rozloženie alebo tá rovnováha bude zabezpečená. Ďakujem pekne. Thank you. Now, Mr. Vigenin for one and a half minutes. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Върховен председател. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A pán podpredseda komisie, vysoká predstaviteľka, kolegovia, kolegyne. Dnes máme posledné stretnutie v rámci parlamentu, kde hovoríme o štruktúre, o financovaní, o rámci e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Od zajtra, keď budeme už hlasovať, e, budeme očakávať e, konkrétne výsledky. Pokiaľ ide o diskusiu, rozpráva dnes ukázala, že Európsky parlament bude tou európskou inštitúciou, ktorá bude spravovať, pomáhať a zabezpečovať ehm, nové myšlienky, nové nápady pre túto službu, aby pracovala ehm, efektívne, pokiaľ ide o finančné prostriedky. A týmto spôsobom vlastne služba zvýznamní Európsku úniu na svetovom ehm, pódiu. Je výsledkom, táto služba je výsledkom Lisabonskej služby. Tí, čo podporovali túto Lisabonskú zmluvu, tak chcú vidieť túto službu ako úspešný výsledok. Je tu určitá nevýváženosť, pokiaľ ide o administratívu, ktorú ste dostali do rúk. Bolo tu viacero kritiky, bolo tu viacero kritiky ktorá bola obrátená smerom na vás, pani vysoká predstaviteľka členské štáty mali iba jedného predstaviteľa, ktorý bol Head of Mission v rámci Európskej únie. Teraz tu máme nové delegácie a vidíme, že musíme dosiahnuť túto geografickú vyváženosť. Ja si myslím, že to ide celé ruka v ruke aj s kvalifikáciou tých, ktorí budú pre službu pracovať. A preto si myslím, že vaše záväzky budú mať plody. Pán Lambsdorff, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska služba pre vonkajšiu činnosť je jednou z najdôležitejších rozhodnutí zmluvy z Lisabonu. Už máme iba 6 týždňov, potom baronka Eštonová nebude e, iba e, ministerkou zahraničných vecí, ale bude skutočne mať aj tento štatút potvrdený. A to bude od 1. decembra. Želáme vám k tomu všetko dobré. E, mali sme veľa diskusí, bol to skutočne plodný proces, kvalita verejnej debaty sa v budúcnosti zlepší, budeme mať lepšiu kontrolu rozpočtu, bude tu určitý predpoklad pre e, tímovú prácu a už nebudeme mať nejakú geografickú kvotu. Niekedy mám dojem, že toto je najdôležitejšia téma e, a to vôbec nie. Napríklad Nemecko by z toho najviac profitovalo, napriek tomu som pro takéto kvote máme tu všetky predpoklady pre úspech tejto služby. Európsky parlament je takmer spokojný, ale skutočne spokojný by bol, keby sa teraz využila príležitosť, e, že by sa e, využila štruktúra alebo vytvorila štruktúra preventívna proti konfliktom. Potom by sme boli oveľa spokojnejší. Pán Petrovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. So smútkom sa pozeráme na to, ako požiadavka poslancov z výboru AFET, eh, pokiaľ ide o zemepisné zastúpenie eh, v tejto novej diplomatickej službe, ehm, sa nesplňa. Je tu dosť veľký odpor, aj keď sú tu problémy. Sú tu isté ťažkosti, pokiaľ ide o podmienky práce týchto zamestnancov diplomatickej služby, eh, pretože princíp solidarity a správne zastúpenie nedokáže zatieniť egoizmus niektorých väčších členských štátov. Zdieľanie diplomatických e, pracovných miest e, to má v rukách e, pani baronka Aštenová, ktorá má rozhodovaciu právomoc zo 150 pracovných miest, e, napríklad Polsko, ktoré je šieste, pokiaľ ide o zemepisnú rozlohu, máme iba dve miesta. Teda môžeme si položiť otázku, aké kritéria komisia využila pri obsadzovaní týchto pracovných miest. Parlament rozhoduje o rozpočte, to nesmete zabúdať. E, ďakujeme pekne teraz, pán Baltazáre. Grazie. Grazie. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Implementácia tohto rozhodnutia, a pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie tejto diplomatickej služby, prebehne prostredníctvom zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadenia o štatúte zamestnancov a euroúrodníkov. Ja by som sa rád sústredil na jednu vec v tejto správe, ktorá bola predmetom veľmi neľakých rokovaní a síce zemepisné rovnovážne zastúpenie v tejto diplomatickej službe. Kolegovia chceli, aby sa využili odlišné kritériá vo výbere pracovníkov na základe pôvodu alebo občianstva. Tieto návrhy boli obídené tým, že sa využili kompromisné pozmeňovacie návrhy, vďaka ktorým sme boli schopní zohľadniť aj rodovú príslušnosť, aj zemepisný pôvod, bez toho, aby sme zavádzali kvóty pretože zavedenie národných kvót by nebolo vhodnou metódou. Po 50 rokoch európskej integrácie teraz poprvýkrát e, vytvárame tento diplomatický zbor Európskej únie a ten musí mať takú pozíciu, kde bude skutočne schopný plniť úlohy zahraničnej medzinárodnej politiky a obhajovať záujmy Európy. Je preto dôležité, aby zamestnanci zastupovali Európsku úniu, nie samotné členské štáty. Tento návrh bol včera schválený vo výbore Jury na Margo správy Rabka. Ja dúfam, že sa budete držať e, tohto návrhu pre Kročili ste svoj čas, obávam sa. Pán Táler, teraz ďakujem pekne, pani predsedajúca. Potrebujeme silnú Európu 27 členských štátov, a nie Európu menšiny. Chceme zaželať veľa úspechov diplomatickej službe, pretože potrebujú občania, Európska únia aj celý svet. Ako môžeme zabezpečiť, aby diplomatická služba mala podporu všetkých občanov Európskej únie. Ako sa nám podarí dosiahnuť, aby táto služba bola úspešná, aby bola tou smotankou Európy? No už podarí sa nám to tým, že tam umiestnime diplomatov, zo všetkých, zúrazňujem všetkých členských štátov. Nesmieme ohroziť Európsku úniu ešte viac, ako môžeme tým, že tam bude zastúpených iba 6 národností, teda do ktorých týchto zamestnancov iba 6 členských štátov e, získalo možnosť obsadiť tie kľúčové posty. čo ostatné členské štáty, čo nové členské štáty? Dúfame, že nebudete ignorovať e, rozhodnutia Európskeho parlamentu a jeho výborov. Dúfam, že aspoň o 10 rokov sa nám podarí napraviť túto situáciu. Potrebujeme silnú Európsku úniu 27 členských štátov. Teraz eh, má slovo pán Šiviec. Eh, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dostávame sa teraz eh, k vytvoreniu novej inštitúcie ja zastupujem, zastupujem nový členský štát a som skutočne fascinovaný, keď sa pozerám na srdce európskej integrácie. Vidíme, že um, je potrebné priniesť ovocie tejto práce, aby e, toto ovocie prinieslo výsledky. Parlament bol veľmi aktívny v tomto úsilí, e, zúčastnili sme sa aktívne tohto úsilia a toto je výsledok e, nielen jednej inštitúcie, ale všetkých inštitúcií. Ide tu o integráciu starých a nových členských štátov a výsledok, nuž, e, nie je to celkom jednotka s hviezdičkou, možno je to um, dvojka a vy, pani Eštenová, musíte dbať o to, aby rozhodnutia boli transparentné, tak aby sme rozhodovali podľa zásluh. Ak vidíme, že ľudia sa budú um, vyberať podľa zásluh, tak nebudeme protestovať. Ak vyberieme tých najkompetentnejších ľudí, tak to nebude problém. Prepačte, rečnička bola prerušená, rečnička bola prerušená, teraz pani Flaši. Uh, vážení členovia komisie, členovia rady, uh, vážená pani Ashton, kolegyňa a kolegovia,

Ďakujeme pekne a teraz prejdeme k postupu spontánnych vystúpení. Opäť raz sa prihlásilo príliš veľa kolegov, o mnoho viac ako je možné nechať vystúpiť, teda preto žiaľ budem musieť trošku reštriktívne zasiahnuť. Prvá dostane slovo pani Köstiger na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude v budúcnosti zohrávať elementárnu úlohu, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku a zahraničnú politiku Európskej únie. Aby dostala tejto úlohe, potrebuje jasné pravidlá, ktoré by jej zabezpečili ľahkú a dobrú prácu. Pokiaľ ide o kontrolu, finančnú kontrolu, tá je veľmi dôležitá, bolo to spomenuté aj v správe pani Gresslera Reveliny. Kľúčové prvky sú predovšetkým vyhlásenia, finančné vyhlásenia na konci každého roku, ktoré sa predložia parlamentu, takisto ako aj a absolutórium zo strany parlamentu. E, členské štáty sú zodpovedné e, za e, svoje za svojich zastupiteľov a táto úloha má plnú podporu parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Howard. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začnem tým, že zablahoželám vysokej predstaviteľke. E, veľa politikov, ktorí sú tu, myslím si, že podporujú. E, sú tu kolegovia, ktorí mrátajú minútu, kedy ste podporovali a kedy ste nepodporovali túto vonkajšiu službu. E, je tu veľa kolegov, ktorí sú za, ktorí sú aj proti a viem to dokonca aj pochopiť. Ale e, viete, povedať s plnou zodpovednosťou, že, alebo môžem byť si ja istý, že táto služba vznikne, aby skutočne reprezentovala celú Európsku úniu, že bude hovoriť za záujmy všetkých občanov. Môžem skutočne e, dôverovať v to, že sa zasadíte celým svojim, celou svojou osobou za túto službu ak áno, a ja som presvedčený o tom, tak podporí parlament e, túto službu. Pán Vajge má slovo, nech sa páči. A e, ďakujem pekne, pani predsednička. E, hľadanie kompromisov, pokiaľ ide o finančný základ tejto služby, bolo doteraz skutočne také komplikované, ako je aj celá Európa. Je veľmi ťažké koordinovať naše záujmy a to sa stáva dosť často, pretože máme rozličnú históriu, ale e, zdravý rozum a mm, vôľa je takisto zastúpená v Európe a to je základ, ktorý nás spája a ktorý otvára do budúcnosti aj nové možnosti spolupráce. Myslím si, že by bolo dobré, aby sme v budúcnosti mali našu zahraničnú politiku a aby aj jej úloha, alebo úloha Európe na globálnom e, celosvetového hľadiska bolo, bolo lepšie vnímané, aby sa to nesústredilo iba na tie finančné otázky. Bude to práve pani Eštonová so svojimi kolegami, ktorí budú politiku Európy smerom navonok kreovať. A Európsky parlament vám želá všetky, všetko dobré. Nech sa páči. Ďakujem, aby som sa vrátila ešte pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu, či vôbec dokáže sa táto služba priniesť. Myslím si, že to, čo musí priniesť, je koherentná politika, pokiaľ ide o rozvoj. A na to ste sa vlastne, k tomu ste sa zaviazali. Táto politika musí byť odzrkadlená aj pokiaľ ide o zamestnancov, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o prevenciu konfliktov. Citlivosť týchto otázok sa dá vyriešiť nielen nejakým vyhlásením, ale pod- vyžaduje nejaké dlhodobé záväzky. A to je to, čo chceme vidieť od 1. septembra. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pecenička. Pán Paška má slovo. Mm

preto vážená pani vysoká komisárka poprosím o citlivý prístup pri výbere diplomatov. ďakujem pani predsedajúca. Súhlasíme všetci s tým, že eh, vytvorenie tejto diplomatickej služby je jedinečnou príležitosťou je vytvorenie spoločného európskeho projektu, ale na to, aby sa nám to podarilo, musíme sa pozerať ďaleko vpred. E, teraz nie je vhodná chvíľa, aby sme sa navzájom e, brali k šarvátkam. Chceme predísť medzi inštitucionálnej vojne. Chceme, aby sme sa pozreli podrobne na to, čo by Európska únia mala robiť na medzinárodnej scéne. Musíme dosiahnuť presný opak toho, k čomu došlo pred niekoľkými dňami, keď Nobelová cena za mier bola udelená a vypočuli sme si viacero európskych hlasov namiesto jedného jediného európskeho hlasu. Je tu však jedna výnimka. Predseda Európskeho parlamentu, pán Buzek, eh, dal vynikajúce vyhlásenie v tomto smere. Ďakujeme pekne. Týmto sme eh, vyčerpali túto spontánnu časť rozpravy a teraz prejdeme k E, reakcií pani baronky Aštenovej. Nech sa páči, máte slovo. Uh, ja by som chcela e, teraz e, veľmi stručne Ehm, teraz hovoríte z tej druhej strany e, tejto snemovne, alebo vidím teda opač druhú stranu. E, vypočula som si veľkým záujmom ehm, to, čo ste povedali a e, je, cítim, že je tu veľmi silná požiadavka geografickej rovnováhy, okrem samozrejme zásluh. Samozrejme, že chcela by som, aby ľudia pracovali v našom krizovom manažmente a Ehm, beriem si teda odtiaľ vaše požiadavky, ehm, ktoré ste tu vyjadrili, že všetko, čo v našej službe budeme robiť, bude musieť neustále e, myslieť na ľudské práva. Takisto si to oznášam vašu túžbu, že musíme ťahať za jeden povraz a že táto služba musí byť efektívnou službou a musí efektívne využívať zdroje. A predovšetkým po tom, čo to vlastne bolo dlhou cestou, mnohou mesiacov, e, táto služba musí odrážať eh, záujem eh, voličov, ktorých eh, reprezentujete a to je môj sľub voči vám, aby sa to všetko odrazilo v každej činnosti, ktorú moja služba bude vykonávať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pán, komisia. Najprv e, pán komisár Levandovský, potom pán Šévčovič. E, keby ste, neboli, keby ste boli struční, pretože už veľa času nemáme predseda, teda pán komisár Levandovský. Ďakujem pekne. Len krátka reakcia pani Andreasen k princípu rozpočtovej neutrality, pretože tento princíp by mal zabezpečiť aj úspory z dlhodobého hľadiska aj na rade a na komisii a to, že bude, um, že bude kontrolu vykonávať e, auditor komisie, myslím si, že to je dobré riešenie a bude to revidované v roku 2013 a finančné e, nariadenie um, nie je tiež vytesané do kameňa. Teraz sa teda budeme, bude, bude hlasovať o tomto a zdržím sa ďalších poznámok, pán komisár Čevčovič, aby som tiež chcel poďakovať eh, cteným poslancom za podporu aj pozitívnu atmosféru v tejto rozprave a myslím si, že je veľmi dôležité poďakovať aj rade za veľmi dôležitý vstup do celého tohto procesu alebo cvičenia. Myslím si, že počas celého tohto eh, procesu eh, bola veľmi dobrá spolupráca a zajtra sa ukáže, ako to dopadne v hlasovaní. Chcel by som poďakovať aj spravodajcom, pretože im sa podarilo dosiahnuť aj túto túto veľmi pozitívnu atmosféru dnes e, poludnia. Chcel by som zaželať teda Kety aj veľa šťastia, e, úspechov aj v veľmi kohoretnú politiku, pretože e, som si istý, že táto e, ESVČS výrazní e, naše pôsobenie pri riešení globálnych e, problémov a takisto je veľmi dôležité, aby e, sa zabezpečila synergia aj pracovníkov komisie, rady, aj členských štátov. Predsednička, ďakujem pekne aj za to, že ste e, poskytli veľmi krátke odpovede a že sme ušetrili čas. Teraz dostanú ešte slovo spravodajcovia, takže prvý dostane slovo pán pán Rabkaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po tom, čo som povedal už v úvode, mi zostávajú už iba dve veci, ktoré by som chcel povedať. Jedna pripomienka je to, čo chcem povedať až úplne na konci. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom a teňovým spravodajcom. Bola to skutočne kolegiálna spolupráca, bola to dobrá spolupráca. Lepšie sa spolupracuje, keď vieme, že kolegovia vás podporujú. A v tomto ohľade to vôbec nebolo teda ťažké, pretože som mal tú podporu. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, tak to súvisí s tým, čo vždy bolo v centre pozornosti, táto geografická vyváženosť. Pani Najnsky s tým začala povedala, že v kompromisnom návrhu nič také nebolo obsiahnuté. Ja by som povedal, že ak to teraz už sme odsúhlasili, tak um, trošku počkáme a potom v kľude budeme čítať tieto texty. Včítanie textov um, pomáha a tam zistíme, že tam je skutočne v tom texte zapracované odvolávky práve na túto skutočnosť a je tam skutočne všetko to, čo vás e, znepokojovalo. Tým pádom sa tie znepokojenia vyriešia. Ďakujem pekne a teraz ešte pán Gualtieri, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď tu teraz počúvame, že e, je tu celková spokojnosť po tejto rozprave, Mm, tak mm, napriek tomu tu bolo jasne povedané, že pre nás všetkých je dôležité vnímať túto úlohu ako dôležitú úlohu. Bolo to pred nami, museli sme to vyriešiť, sú to rôzne vnútroštátne štruktúry, ktoré sú mm, základom eh, celej tejto diskusie. Chceme posilniť úlohu Európskej únie, nechceme niekoho, nikoho pritom vynechať, ale eh, chceme eh, smerom navonok štruktúry Európskej únie e, posilniť, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu. Išlo e, tu o to, aby sa dospelo k určitému bodu vyváženia, pokiaľ ide medzi jednotlivé inštitúcie. A ide o to, aby vysoká predstaviteľka mala v rukách určitý prostriedok, ktorý by mohol e, skutočne jej pomôcť pri prezentovaní Európy smerom navonok. Je dôležité brať do úvahy aj to, čo sa deje v Blízkom východe, v Afrike, v Severnom Kaukaze a tak ďalej. Som rád, že sa nám podarilo e, o týchto veciach hovoriť a úloha, ktorú má teraz vysoká predstaviteľka, má podporu parlamentu. Dobre, čiže zajtra budeme hlasovať o 12.30. Kolegovia,